týmto uzavrieť tento bod a prejsť k ďalšiemu bodu. A ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Máme viacero oznamov, a pretože pokračujeme v zasadnutí, ktoré bolo prerušené z 7. júla. A protok zápisnice a texty im boli predložené. Má niekto nejaké pripomienky k tomu? E, vidím, že nie. No a teraz podľa článku 211 odsak 3